v Európskom parlamente eh, teda podľa jeho platných pravidiel. Eh, počas zasadnutia 19. júna 2017 eh, výbor pre právne záležitosti preskúmal premoci tieho Cornelsa pani Patricie Lalonde a jednomyselne navrhol validáciu ich mandátov k 18. maju 2017.